Good afternoon, everybody. If everyone could just... Pekné poobede vám všetkým. Prosím, zaujímite svoje miesta. Good afternoon. I'd like to welcome you all to... Chcel by som vás všetkých privítať na tomto vypočutí o znižovaní emisí v rámci členských štátov do roku 2020. Dovolte mi iba krátko vysvetliť, prečo predsedám tomuto stretnutie. Až pretože som zároveň aj spravodajkyňou. Avšak pán Lavia, predseda výboru Envy, sa ospravedlnil, takže dúfam, že vám nevadí, že ako spravodajkyňa som sa ujala predsedníctva, tak či tak by som sedela za predsedníckým stolom. Vítam aj všetkým tých, ktorí nie sú pravidelnými návštevníkmi Európskeho parlamentu. Veľmi pekne vás vítam a chcela by som aj v mene pani e, Dali v jej mene privítať skupinu študentov, ktorí k nám zavítali z Nemecka. Myslím si, že sú po tejto strane, takže všetkých vás vítam a dúfam, že sa vám naše stretnutie bude páčiť. Toto je vypočutie Európskeho parlamentu v obvyklom e, štýle. Budeme mať niekoľko prezentácií, potom bude priestor na otázky poslancov a potom prejdeme na druhý panel. Dovolte mi predstaviť prvý panel, ktorý sa týka problémov v zdraví a v životnom prostredí v oblasti kontroly kvality ovzdušia. A naša prvá rečnička je Marie F. Eru, ktorá bude hovoriť o zdravotných e, problémoch. A ona je technickým e, pracovníkom Svetovej zdravotníckej organizácie pobočke v Bone. Mari, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pekné po obede vám všetkým. Budem hovoriť o tejto veľmi dôležitej téme, kde VHO zaujalo vedúcu pozíciu, a to nie len v európskom regióne. Dnes by som vám chcela odprezovať nasledovné tri body. Chcela by som vám ukázať, čo si vedecká komunita myslí o dopadoch znižujúce sa kvality ovzdušia na zdravie v rámci Európskej únie. A chcela by som vám povedať, aké by malo dopady na zdravie našich e, občanov zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie emisí. Znečistenie ovzdušia je vedúcou príčinou smrti a ochorení v Európa. A teraz hovoríme o predčasných úmrtiach um, niekoľko stoviek tisíc ľudí zomrie predčasne, pretože sú vystavení znečisteniu obzdušia. A toto je veľmi dôležité. Ľudia majú tendenciu ochorieť, keď sú vystavení znečisteniu v mestách a na mnohých eh, miestach eh, v Európskej únii na to aj zomierajú. Sú veľmi silné dôkazy, že znečistenie ovzdavšie eh, spôsobuje rakovinu, ale aj kardiovaskulárne choroby. Tento obrázok e, vám pomôže pochopiť, akým spôsobom môže znečistené ovzdušie byť veľkou záťažou pre zdravie. E, Inštiktívne si myslíme, že Najväčšie dopady sú na našu e, dýchaciu sústavu, ale čo je dôležité pochopiť, že drobné čiastočky e, vo vzduši, ktoré ani nevidíme voľným oknom, okom môžu e, sa dostať z našich plúc do našeho obehového systému a z obehového systému do celého tela. A tak ovplyvňujú rozličné orgány, môžu mať dopady na nervový systém, reprodukčné orgány, ktoré môžu ovplyvniť vývin embria a e, ovplyvniť potom zdravie aj čerstvo narodených e, detí a v neposlednom rade spôsobujú aj kardiovaskulárne problémy. Takže nie je to iba o tom, že dýchame znečistený e, vzduch a nie sú to len dopady na dýchací systém. Tento obrázok tu vidíte, akým spôsobom znečistené ovzdušie spôsobuje rozličný rad ochorenia a ako ovplyvňuje rozličných ľudí. Keď hovoríme o dôsledkoch, hovoríme predovšetkým o predčasnom eh, úmrtí. A to je zobrazené na tejto pyramíde, pretože takto je to jednoduchšie eh, kvantifikovať aj príčiny umrtia pre vlády a štátne inštitúcie. Avšak eh, nehovoríme tu len o smrti, pretože znečistené ovzdušie má aj rozličné, nie tak závažné dopady na zdravie. Takže ak sa posúvame pyramidou nadol, možno tie dopady sú menej vážne ako smrť, avšak ovplyvňujú čoraz e, väčší počet osôb. Takže tu máme e, e, kardiovaskulárne ochorenie, rozličné symptómy v dýchacej sústave. Možno poznáte deti či príbuzného, ktorý má ťažkosti s dýchaním, keď je, očist, keď je ovzdušie v daný deň veľmi znečistené. v mestskej populácii v Európskej únii sú ľudia e, vystavení vysokým a škodlivým úrovňam znečistenia ovzdušia a toto sú rozdiely medzi európskymi limitmi a skutočnosťou. Sú to limity, ktoré aj e, odporúča VHO ako maximálne záťažové limity pre populácie. Sú tu aj e, názvy rozličných čiastočiek alebo látok, ktoré znečistujú ovzdušie a vidíte napríklad pre e, čiastočky PM2,5, ktoré sú schopné prejsť z plúc do obehového systému a napriek tomu, že Európska únia má zavedený štandard, že koncentrácia musí byť 10 až 14, vidíme, že namiesto 14%, ktoré by mohli byť maximálne vystavení e, týmto škodlivým e, účinkom, je to až 91-93%. A toto nie je len záležitosťou silne znečistených oblastí v, Čína, v Číne, ale je to niečo, čo sa deje aj priamo tu. Tento graf je z nedávno zverejnenej e, štúdie e, Európskej agentúry pre životné prostredie, ktorá poskytuje e, tieto informácie. Pozrieme sa, aká je situácia v Európskej únie. Vidíte niekoľko tmavočervených bodiek a to sú jediné a to sú jediné miesta v Európe, ktoré vyhovujú štandardom VHO. Avšak e, chcela by som vám odozdať jedno dôležité posolstvo. Aj napriek tomu, že kvalitu ovzdušia môžeme zlepšiť, musím povedať, že aj drobné zlepšenie kvality ovzdušia môže viesť k dramatickému zlepšeniu zdravia. A to má dopad aj na zníženie znečistenia ovzdušia v našich domovoch, vo e, vnútri. Myslím, že mnohých e, z vás pozná balíček čistého ovzdušia a samozrejme a e, rozličné výsledky a ciele, ktoré navrhuje. Práve tento balíček by mal e, predchádzať e, e, predčasnému úmrtiu a znížiť od, od do roku 2030 a takisto aj predložiť priemernú dĺžku života. V súčasnosti nečisté ovzdušie znižuje priemerný vek takmer od 9 mesiacov v roku 2005 chceli by sme to znižiť na 5,3 mesiacov. Takže nemyslíme si, že to bude mať iba dopad na zdravie E, ľudí, ale samozrejme aj na hospodárstvo. E, to znamená, že budeme musieť investovať menšie do čistenia ovzdušia a to až 12 krát menej. Hovoríme o priamých hospodárskych dopadoch a úsporách od 40 až 140 miliárd e, eur. Samozrejme, potom sú tu aj iné ukazovatele ako zvýšenie produktivity pracovnej sily a takisto aj vytvorenie dodatočných pracovných miest, ktorých by mohlo byť až 100 tisíc a e, tieto celkové náklady sa rovnajú 0,02 HDP každý rok. Ale stačí, stačí to, stačia takéto opatrenia? Samozrejme, než pristúpime k akémukoľvek zlepšeniu ovzdušia, musíme myslieť na to, že to má predovšetkým zdravotné eh, dopady. Avšak tu sú tu aj ďalšie technické opatrenia, ktoré by mohli byť prijaté v Európskej únii. Samozrejme, ak by boli prijaté, mohli by takisto aj predlžiť priemernú dĺžku života. A to znamená, že Európania by žili dlhšie a žili by zdravšie čo je v súčasnosti eh, na stole, tento eh, návrh v rámci 7. akčného plánu pre životné mm, prostredie. Ten si kladie za cieľ, že e, sa snaží doceliť také úrovne znečistenia e, ovzdušia, ktoré by nespôsobovali významný nárast negatívnych e, dopadov. Takže naozaj je toho toľko veľa, čo by sme mohli urobiť pre ľudské zdravie. Čiže aké je to posolstvo? Znečistenie ovzdušia je e, vedúcim rizikovým faktorom pre zdravie nielen v Európe, ale aj globálne. A takisto e, znečistenie ovzdušia e, prispieva k prevažujúcim chorobám našich, našej civilizácie, to znamená kardiovaskulárne choroby, ochorenia dýchacieho systému a rakoviny plúc. V súčasnosti už vieme na základe vedeckých dôkazov oveľa viac o tom, akým spôsobom naše ovzdušie ovplyvňuje naše zdravie a okolko nás ukrajuje v priemernej dĺžke života, čo sa týka mesiacov, eh, čo sa týka vystavenia európskej populácie na znečistenie ovzdušia, eh, je dôležité udržiavať jeho kvalitu, aby sme zlepšili eh, verejné zdravie a tým pádom znížili náklady na zdravotnú starostlivosť a preto zníženie emisí je veľmi kritické. Dúfam, že takýmto spôsobom eh, si budeme môcť naozaj zlepšiť kvalitu našich životov. Takže ďakujem veľmi pekne a lúčim sa s vami v tomto duchu. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme teraz na eh, druhú prezentáciu v rámci kvality ovzdušia a kvality životného prostredia. Teraz by som, vás, e, teraz by som vám rada predstavila Krister Agren, e, riaditeľku e, sekretariátu pre znečistenie ovzdušia a klímu v Göteborgu vo Švédsku. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Moja organizácia je takisto e, aktívnou organizáciou e, v kancelárii pre životné prostredie a momentálne tam oslavujeme e, výročie našeho členstva. Tu vidíme obrázok takej naháňačky, naháňačky do roku 2030 aby som zopakoval niečo, čo už sme si vypočuli v predchádzajúcej prezentácii, máme stanovené určité dlhodobé ciele Tie hovoria o tom, že by sa už nemali e, vyskytovať významné dopady na životné prostredie alebo na zdravie ľudí v rámci akčného e, plánu pre životné prostredie do roku 2030. E, to samozrejme zahrňali aj 5. akčný program pre životné prostredie a je súčasný 7 musíme sa teda pozrieť aj na vedecké dôkazy, ktoré hovoria o ochrane zdravia, ktoré sú pozložené na vedeckých dôkazoch zo strany e, Svetovej zdravotníckej organizácie a e, musíme sa pozrieť aj na nariadenie o cezhraničnom znečisťovaní e, ovzdušia, ktoré môže významne ovplyvňovať ekosystémy. Takže to sú typy emisí a koncentračné limity, ktoré musíme zaviesť, aby sme dokázali ochrániť naše životné prostredie a zdravie. Deje sa tak v súčasnosti ešte nie úplne, ale snažíme sa. Toto ukazuje znižovanie emisí na e, rozličných e, miestach a v rozličných faktoroch e, v rámci Európskej únie, ako to podložila Európska agentúra pre životné prostredie. Vidíte, že on objem emisí významne klesol od roku 1990 vidíte, že niektoré tie emisie klesli o 99%, predovšetkým oxidy e, dusíku, tie klesli o 56%, potom amoniakové alebo čpavkové emisie, ktoré sú znížené o jednu e, tretinu. A to má samozrejme aj spojitosť e, s reformou e, európskeho pôdohospodárskeho a polnohospodárskeho sektora, ktorý obmedzil používanie čpavku. Takže teraz iba rýchly prehľad, aký, ako tvorí, eh, akú významnú časť tvorí verejné zdravie. Pozrime sa na zakyslovanie eh, predovšetkým prostredníctvom znečistujúcich faktorov, ktoré sú založené na síre a e, dusíku. V súčasnosti acidifikácia alebo okyslovanie presahuje povolené limity na viac ako 120 tisícoch km štvorcových plochy, to znamená 7 citlivých ekosystémov. Takisto musíme mať e, na pamäti, že historické škody, e, ktoré e, napadli životné prostredie za posledných 40 rokov, sú neustále tam, kde tie škody napáchali, pretože príroda sa vyrovnáva niekoľko desaťročí. Čo sa týka eutrofikácie, to znamená, to znamená nadmernému e, používaniu hnojív, ktoré negatívne ovplyvňujú eh, vodné životné prostredie. Tam máme ovplyvnených prebežne 1 milión štvorcových kilometrov eh, pozemných ekosystémov, ktoré boli e, prehnane hnojené dusikatými hnojivami a 73% z nich sa nachádza v oblasti Natura 2000. A takisto aj prízemný ozón, e, ktorý ovplyvňuje e, produktivitu lesov a znižuje fertilitu porastov. Tie ovplyvňujú samozrejme aj rast plodín a má škodlivé e, dopady aj na naše pamiatky, respektíve na kultúrne dedičstvo. O tom sa veľa nevie a nevieme to ani poriadne vyčísliť. E, cieľ znižovať emisie a tento graf e, poukazuje na kritickú záťaž a preťaženie ekosystémov s nečistením. Toto, tento graf sa vzťahuje na celú Európu, čiže nie len na 28 členských krajín Európskej únie, vidíme, že e, Syri, e, syričité emisie vyvrcholili približne v roku 1988 a, a takisto e, znižovania obsahu dusikatých hnojí, ktoré spôsobujú okyslovanie pôdy, sa začalo konečne znižovať na začiatku 90. rokov. Č pavok a oxidy dusíkov tiež klesli od začiatku 90. rokov a vidíme tu aj zlepšenie ukladania reziduí týchto látok v pôde. Takže ak sa pozrieme akým spôsobom sme dokázali znižiť emisie, vidíme, že príroda na to bude ovplyvňovať e, a bude na to reagovať relatívne rýchlo a naše zdravie o to rýchlejšie. Ak sa pozrieme na eutrofikáciu z roku 2010. Toto je geografická oblasť, ktorá je ovplyvnená príliš veľkým okyslením pôdy a ukladaním reziduí dusíka. Toto je analýza komisie, aké sú ciele na roky 2030. To vidíte v tom spodnom riadku, a to je iba tým, že budeme, sa dodržia, že budeme dodržiavať tie opatrenia, na ktorých sme sa už dohodli. Ale samozrejme to nestačí, aby sme dosiahli dlhodobé ciele. Čo sa týka dopadov na zdravie, podobný e, scenár vidíme e, e, prognózy na roku 2030 vpravo. A vidíte to väčšie zaťaženie tým tmavším. To sú oblasti e, s najväčšou hustotou emisí. Toto je ten komplikovanejší slajd ako predtým, ale v zásade poukazuje na to isté. Vidíme, že viac ako 90 mestskej populácie v Európskej únii sú e, vystavení vysokým úrovňam PM častíc a e, ozónu Ak by sme to nevedeli e, vyriešiť mesto po meste, to samozrejme do určitej miery e, ide a každé mesto musí prijať určité opatrenia, ale nestačí jednať iba sám e, za seba. Konzultanti Európskej komisie poukázali na dopady určitých opatrení a určitých zdrojov na koncentráciu PM častíc v jednotlivých mestských zónach jednotlivých členských štátov. Zoberme si Holandsko, to nie je dobrý príklad, lebo je to extrémny e, príklad, ale dá sa vzťahnuť na e, hociaké medzinárodné vzťahy. Toto je koncentrácia PM častíc v priemerných ukazovateľoch, e, ktoré sú, tak povediac, dovezené alebo zaviaté e, z miest mimo Holandska a ktoré prispievajú k, zv- k zvýšeniu koncentrácie PM častíc, ktoré nepochádzajú z Holandska, ale sú tam zafúkané. To znamená, že Holandsko nedokáže riešiť tieto, tento problém e, samo, ale vyžaduje si to medzinárodné kroky. A e, veľa miest v Európe trpí zvýšenou koncentráciou PM častíc zo zdrojov, ktoré sa nenachádzajú na jeho území. Takže musíme spolupracovať, aby sme dosiahli to, čo naozaj dosiahnuť chceme. Tu môžete vidieť e, schému a náčrt cieľov, ktoré sme si stanovili do roku 2030. E, e, vidíte tu E, nejakú priemernú čiaru označenú ako baseline. To je to, kam by sme sa mohli dosiahnuť, ak budeme dodržiavať iba tie opatrenia, ktoré sme zaviedli. E, tento graf neukazuje, čo by sa stalo, keby sme zaviedli všetky opatrenia, ktoré sú technické e, opatrenia, ale zahrňa to niektoré novozavedené dlhodobé opatrenia. Ide o to, že tieto prognózy bol vyhotované ešte predtým, než sa EÚ rozhodla implementovať nové ciele v oblasti kvality ovzdušia. Do, e, prija bol prijatý záväzok o znížení 30 emisí CO2. Ak sa nám to podarí, automaticky znížime predpokladáme, že to budeme implementovať správnym spôsobom. To znamená, automaticky e, znížite emisie e, oxidov dusika, oxidov e, síry a iných e, častíc. A to posunie tie ciele smerom nadol. Ale samozrejme, čím viacej technických riešení budeme implementovať, tým viacej posunieme túto očak- krivku očakávaných cieľov nižšie Hovorí to o tom, že v zásade dokážeme plniť ciele, ktoré stanovila e, komisia, aj, e, aj e, s nižšími nákladmi. A to sa takisto nachádza v našej správe. Toto je komisný návrh. Videli sme jeho zhrnutie. Toto sú redukcie emisí a so zhrnutými predpokladami e, nákladmi podľa starých e, klimatických e, cieľov očakávané náklady do roku 2030 boli 3 miliardy ročne. To znie ako veľa peňazí. A je to naozaj veľa peňazí. Avšak keď si to videlíte počtom obyvateľov na rok, tak zistíte, že je to ročne asi 6 eur na obyvateľa. A to naozaj nie je dramatické. A tie klady, ktoré by sme tak dosiahli, sú oveľa vyššie. Tu vidíme e, dopady na životné prostredie. Ak by sme sa držali tohto návrhu, stále budeme mať v roku 2030 takmer 250 tisíc predčasných umrtí spôsobené PM časticami stále budeme mať e, viac ako polovicu európskych ekosystémov, e, ktoré budú vystavené nadlimitne oxidom dusíku. A náklady na zdravotnú e, starostlivosť budú od 200 do 600 miliárd eur ročne. Tuto vidíme samozrejme, aké by boli dopady, keby sme sa držali súčasnej legislatívy a samozrejme dostupných technických riešení, respektíve ich postupným zavádzaním. Toto je posledný slajd, sú to závery. Myslím si, že tým hlavným záverom je to, že poškodenia zdravia a životného prostredia sú príliš vysoké. A aj v roku 2030 budú príliš e, vysoké, či už so súčasnou legislatívou alebo s novým komisným návrhom. Myslím si, že európska politika a komisia by sa mala sústrediť na to, aby plnila dlhodobé e, ciele v oblasti životného prostredia, na ktorých sme sa dohodli už pred 20 rokmi, aby sme sa tam dostali. Nebudeme e, potrebovať iba plnenie jednotlivých národných limitov a stropov na emisie, ale musíme zabezpečiť aj to, aby sme zabezpečili a postarali sa o zníženie emisie v jednotlivých dôležitých sektoroch. Nie, nie len v pôdohospodárstve, ale aj oblasť, ktorá vôbec nie je pokrytá týmto nariadením, a to je medzinárodná preprava, e, ktorá je zodpovedná za e, významný podiel oxidov e, dusíku, ale samozrejme aj e, kúrenie tuhým palivom v domácnostiach. Avšak nestačia iba technické riešenia. Musíme sa pozrieť na politiky ako také. E, politiky pre kvalitu ovzdušia sú nesmierne dôležité. Sú dôležité mm, ako také, ale musíme sa pozrieť aj na prenos energie a nie len na polnohospodárskú e, politiku, aby sme dosiahli zníženie emisie a aby sme ich dosiahli včas. Ja by som chcel e, zakončiť touto krátkou reklamou. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Thank you, Mr. Algren. Um... Ďakujeme veľmi pekne za vašu prezentáciu. Ďakujeme za obe prezentácie aj za to, že ste dodržali čas. Teraz dáme slovo poslancom. Nech sa páči pani Meissnerová. Bolo to veľmi rýchle. Mňa by zaujímalo, že či máte nejaké údaje ohľadne znečistenia vzduchu, ktoré pochádza z lodi. Dnes to nie je obsiahnuté v týchto panelových diskusiách. Ja som zo severu Európy a viem, že od začiatku budúceho roku zníženie CO2 ako aj síry bude záväzné pre lode, plavidla, 0,1 síry bude povolené v našej zóne, Baltické more, a je to vyššie v stredomorskej oblasti, takže máte nejaké údaje ohľadne znečistenia vzduchu, pokiaľ ide o lode v kontexte napríklad pobrežných zón v Európe? Neviem vám dať konkrétne čísla z hlavy, ale ak sa pozrieme na obdobie od 90. rokov až do teraz, tak o tretinu sa zvýšilo znečistenie zo síry a dusík zasa o dve tretiny. Takže vidíte, v ostatných oblastiach sa zasa znižovali, ale to sa týka lodí. Od budúceho roku sa budú znižovať emisie až o 90 Od roku 2020 sa to bude týkať aj severovýchodného Atlantiku, Stredozemného mora a Čierneho mora, pretože ten globálny limit 0,5 e, bude musieť byť uplatnený, ale ešte stále nie sú pripravené e, konkrétne opatrenia, ktoré by sa týkali oxidy dusíku. Takže pokiaľ ide od, od obdobie po roku 2016, to budú musieť zredukovať veľké lode 80%, takže budeme musieť dezignovať konkrétne morské oblasti, ktorých sa to bude týkať. A bolo by dobré, ak by sme túto oblasť, kde sa bude znižovať napríklad emisia síry, aby sa to týkalo nielen severských oblastí, ale aj inde na svete, pretože takto by sa dosiahli lepšie výsledky a lepší systém naprieč celou Európou. Um, uh, Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa za to, že som prišla neskoro. Moja vláda sa ma pýta, ohľadne monitoringu a nákladov, ktoré budú musieť krajiny platiť práve súvisiacich s monitoringom, pokiaľ ide do plnenie tých požiadaviek, ktoré tu máme. Už ste urobili v tejto oblasti veľa, to je jasné, zjavné, pretože prekladáte čísla týkajúce sa Európy. Môžete povedať niečo aj ohľadne toho, ako to vlastne sa bude robiť, ako často takýto monitoring sa bude robiť a kto, ktoré agentúry to robia, aby som teda mala túto informáciu. Keď sa to dá teda monitoring robiť teraz, tie požiadavky NEC, ktoré tu budú, nebude to nejaké nadmerné bremeno pre členské štáty, aby to implementovali. My už máme takúto smernicu, pokiaľ ide o stropy emisí, je to už od roku 2010, prijaté to bolo 2001, takže Máme tu monitorovací systém, ktorý zabezpečuje tie emisie, podáva sa o tom správy. Takisto máme Göteborský protokol, pokiaľ ide znečistenie vzduchu, to je taká legislatíva, ktorá sa týka nielen Európskej únie, ale aj zvyšku sveta. A to vlastne bolo spustené v 99. revidované to bolo v 2012. Takže sú tu záväzky zníženia emisí do roku 2020, to podpísala Európska únia a ešte to nie je zatiaľ ratifikované a implementované, ale vychádzam z toho, že nové kraj, teda krajiny EÚ to budú takisto akceptovať. Takže myslím si, že nie je tu žiadny problém, pokiaľ ide o nejaký nový typ monitoringu, ale Komisia očakáva, že by to malo byť sofistikovanejšie, sofistikovanejšie národné programy, ktoré by zabezpečili zníženie tých emisí, faktické zníženie, aby to bolo skutočne aj dosledované, že by sa tieto opatrenia skutočne robili, ale to sa zatiaľ to nie je konkrétny monitoring. Monitoring sa týka kontextu tej smernice o znečistení ovzdušia. A to už malo byť uplatnené dávno, takže ja nevidím, že aký nový monitoring alebo aké náklady tu spomínate. Áno. Máme tu aj niekoho z komisie, neviem, či by sa chceli vyjadriť. Nech sa páči, ak sa chcete vyjadriť, ale môžete aj odmietnúť. Ďakujem pekne, pani Gerlingová. To, čo tu odznelo, je fakt. Tento nový návrh neprináša nové monitorovacie povinnosti, ale je to v súlade s tými záväzkami, ktoré sú ktoré vychádzajú z tej Gotemburského protokolu a zo smernice, ktorá tu je. Keith? Ďakujem pekne. Ďakujem obom rečníkom. Moja otázka sa týka konkrétnej veci. Tie ciele VHO 2,5 sú oveľa prísnejšie ako tie, ktoré sa týkajú Európy. A k tomu tak ešte stále je, tak by som chcel vedieť, či si viete predstaviť, ako sa dostať tam, kam sa máme dostať a keď hovoríme o týchto konkrétnych záležitostiach, tie ultramalé častice, neviem, či to je spomenuté v týchto, v týchto správach, malo by to tam byť, ale <coughs> teda dozvedel som sa, že to má veľký negatívny vplyv na zdravie. Takže mňa by zaujímalo, ako sa dá vysporiadať s týmito malými časticami. Ďakujem pekne za vašu otázku. Áno, máte svetú pravdu. Tie rozdiely, ktoré tu máme medzi odporúčaniami VHO, pokiaľ ide o vystavenie človeka k týmto my, malým čiastkám, tam je to stanovené presne, zatiaľ čo v Európe ten štandard, tá limitná hodnota, ktorá začne od budúceho roku, to je 25 mikrogramov na e, rok. A tie dôkazy, ktoré zbieralo VHO prostredníctvom grémy expertov, tie ich dôkazy sú skutočne presvedčivé. Vidíme tu, že keď sa vdýchnú takéto čiastočky, ako to vedie k chor ochoreniam, ako je rakovina a tak ďalej, a vidíme to v Európe a v Amerike, tak vlastne vidíme, aké výsledky sú v takých krajinách, ako je Európa a Spojené a Spojené štáty a tam sú tie hodnoty relatívne nízke a už sú tu problémy. Takže tie odporúčania vlastne vychádzajú z vedeckých dôkazov od odborníkov a keď sa pozrieme na štandard Európskej únie, tak si uvedomujeme, že máme tu veľa úvah, ktoré vlastne prebiehajú a ktoré berú do úvahy napríklad technickú realizovateľnosť na úrovni členských štátov, potenciálne náklady s implementáciou niektorých konkrétnych opatrení, takže sú tu aj iné mm, úvahy, ktoré zároveň sa berú do úvahy, keď sa hovorí o štandardoch, ktoré sú v legislatíve v porovnaní s tými odporúčaniami VHO, ktoré nie sú právne záväzné. Takže toto dovysvetľuje ten rozdiel medzi tými dvomi hodnotami. Vaša druhá otázka sa týkala tých mikromalých čiastočiek. Tie sú ešte menšie, tieto častičky, to je na úrovni PM2,5 25, e, nie je tu nejaká možnosť monitorovať. To je to dosť komplikované zmerať to z dlhodobého hľadiska. Takže tie štúdie, ktoré sme tu mali, poukazujú na určité výsledky v kontexte zdravia. Tie štúdie sú relatívne nové, takže predtým, než budeme mať nejaké konkrétne monitorovacie systémy tu v Európe, ktoré by sa mohli implementovať na to, aby sme vôbec to mohli sledovať nejako podrobnejšie. Potrebujeme ešte viac práce, aby sa spravili, ale z hľadiska zdravia PM25 vnímajú odborníci ako veľkosť e, týchto častičiek, ktorá má najväčší vplyv na zdravie. Ale samozrejme, budeme sa zaoberať v budúcnosti tými ultramalými časticami. Takisto ste sa pýtali, že ako sa tomu dá venovať. Možno najlepší spôsob je stanoviť si nejaké množstvo týchto čiastičiek, ktoré vyprodukuje auta za určitú jednotku, pretože takýmto spôsobom sa dostaneme k tomu, že budeme mať určitý fungujúci spôsob merania týchto mikromalých čiastočiek a týmto spôsobom sa to bude dať potom aj redukovať. Ďakujem, pán Gerbrandy. Ďakujem pekne, Julie. Ďakujem za to, že som, teda prepáč, že som prišiel neskoro. Pozrel som si tie priesvitky, ktoré tu boli. Pozrel som si to na internete, takže dúfam, že sa nebudem pýtať niečo, čo ste už povedali. Hovoríte tu o, predchádza o predčasných úmrtiach, ako to súvisí, ako znečistenie ovzdušia súvisí s e, týmito, týmto znečistením, ale čo je podľa mňa rovnako dôležité, je to, je kvalita života. Ak dieťa nemôže robiť šport kvôli nejakej dlhodobej chorobe, vzhľadom na znečistenie ovzdušia, tak to má veľký vplyv na kvalitu života. A ja teda vychádzam z toho, že máte aj ohľadne tejto témy nejaké informácie. Dá sa to nejako kvantifikovať, vyjadriť číselne? Možno by ste aj k tomu mohli niečo povedať. Ďakujem pekne za otázku. Ďakujem pekne za otázku. Máme tu viacero otázok ohľadne predčasného úmrtia, pretože to sa dá kvantifikovať. Máme zoznamy úmrtí v každom čase časti Európy, takže to sa dá veľmi ľahko kvantifikovať. To číslo je veľmi vysoké, ale máme ohľadne zdravia žijúcich ľudí máme tie informácie menej. Áno, máte pravdu, sú tu ľudia, ktorí dlhodobo sú chorí a nemôžu ísť von, pretože trpia na alergie, ochorenia. Starí ľudia sú takisto postihnutí chorobami, ktoré vyplývajú zo znečistenia ovzdušia. Takže sú tu viaceré faktory, ktoré v súčinnosti v kombinácii prezentujú konkrétne problémy pre špecifické časti populácie. A je oveľa ťažšie kvantifikovať, bohužiaľ, práve túto skutočnosť, pretože tieto efekty nie sú až také výrazné. Sú tu štúdie, ktoré preskúmávajú tieto dopady veľmi detailným spôsobom, kde sa merali napríklad fungo- fungovanie plúc u detí, počas dní, kedy bol smog. Takéto štúdie existujú tiež. Bohužiaľ, pokiaľ ide o monetárnu, menovú, peňažnú hodnotu, ako sa to dá vyjadriť, tak to je ťažké a môj kolega tu po mojej lavici už spomenul vo svojej prezentácii, že čo sa deje, je vlastne to, že keď sa pozrieme na tieto peňažné hodnoty, tak jednoducho sú tu podceňované prínosy a my sa sústredíme iba na predčasné úmrtia, a Nepozeráme sa na ostatné prvky, ktoré súvisia so zdravím. E ide o zdravie individu v spoločnosti. Pozeráme sa iba na tú špičku ľadovca, ale jednoducho to súvisí ešte s oveľa vážnejšími problémami, nielen umrtiami. Ďalší rečník. Počas diskusie ste povedali, že jeden sektor, ktorý nie je regulovaný, je, ma, je námorný sektor. Takže to sa ešte nereguluje, ale treba povedať, že to je jeden zo sektorov, ktorý je jeden z takých veľkých znečisťovateľov, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia. A to je konkrétne letecký priemysel. Áno, môžete povedať, že to už bolo upravené, ale robíme dosť, keď sa hovorí o znečistení cez lietadla, prostredníctvom lietadiel, lebo toto je otázka, ktorá sa tu objavuje relatívne často. Pokiaľ ide o tie príspevky k znečisteniu zo strany leteckého priemyslu. Letecký priemysel nie je ten hlavný znečisťovateľ. Áno, prispieva k znečisťovaniu, ale najviac emisí z... Väčšina tých splodín mm, z lietadiel sa jednoducho absorbuje oveľa vyššie ako tam, kde my meráme tie problémy, ktoré meráme. A keď sa napríklad pozriete na dopadové štúdie, Eh, ohľadne letísk, tak vlastne emisie, eh, ktoré na tých letiskách sa namerajú, pochádzajú hlavne z aut, ktoré prichádzajú na tie letiska, nie tak z lietadiel. Keď sa pozriete na ten kontext a na ten dopad eh, znečisťovania lietadiel. Pani Meissner, krátke otázky. Hovorili ste o tom, že hlavne v mestách je veľa problémov, to je logické. Sú nejaké dobré príklady miest, kde sa zlepšila eh, kvalita ovzdušia. A druhá otázka, ja nie som z Holandska, povedali ste, že Holandsko vo všeobecnosti má horší vzduch ako iné regióny. Ako je to možné? Eh, je to kvôli moru alebo kvôli tomu, že sú pod eh, hladinou mora? pod úrovňou hladina mora, možno to vysvetlia kolegovia, čo ja viem, to je moja otázka. Môžeme sa tomu vyjadriť, vyžaduje si to určitú špekuláciu. Ja som, možno preto, že tam máte veľkú hustotu emisí, a to sa netýka iba Holandska, aj Belgicko, aj Severná Francúzsko a západné Nemecko. je viacero zdrojov emisí, ktoré tu máme v Holandsku. Máte tu aj amoniak e, z intenzívneho polnohospodárstva, to sa kombinuje s tými ostatnými druhmi e, emisí a sa potom dá namerať, objaví sa to vo vzduchu e, vo forme tých častíc, ktoré meráme, to znamená PM25. Takže celé to jednoducho sa spája a výsledok je, že tá koncentrácia emisí je jednoducho vysoká. Je to skôr hustota e, tých emisí z viacerých zdrojov. Neviem vám teraz z hlavy povedať nejaké porovnania zmien v kvalite ovzdušia pri mestách. Máme napríklad Európske environmentálne víro má taký takú brožuru, ktorá sa týka, pokiaľ ide o ranking miest. Nájdete to na Google. Tam nájdete informácie ohľadne toho, že ktoré mesta, kde skončili. Tam sa dozviete aj o dobrých postupoch v niektorých mestách. Možno by som pripomenula, že viacero informácií e, získate aj z agentúr európskych, Európska agentúra pre životné prsie napríklad, tá vyprodukovala správu, tak tam sa takisto dozviete veľa. Nemáme konkrétne informácie o mestách, ale máte napríklad variáciu geografickú, pokiaľ ide jednotlivých znečisťovateľov, tak tam vidíte aj vysvetlenie jednotlivých trendov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som chcel hovoriť po, po polsky. Mám dve otázky. Jedna z nich sa týka predstaviteľa VHO a druhá otázka sa týka ostatných panelistov. Vieme, že počet predčasných úmrtí, ktorú sprostredkujú tieto častice, je veľmi vysoká a samozrejme je to vážny problém, súvisí to s veľkým množstvom úmrtí, súvisí to s veľkým množstvom ochorení, pretože pokiaľ ide o ochorenia dýchacích ciest. Je to prirodzené, pretože tieto častice sa dostanú do dýchacieho traktu, ale potom ste hovorili aj o ochoreniach na rakovinu. Máte konkrétne štúdie, ktoré sa venujú znečisteniu ovzdušia a tomu, ako to vedie k rôznym typom ochorenia rakoviny. My vieme, že sme tu mali v minulosti viaceré kampane proti fajčeniu a musí sa to jednoducho porovnať e, napríklad s ostatnými, s ostatnými umrtiami alebo ochoreniami, ktoré sú zapričinené nie fajčením, ale napríklad znečistením prostredníctvom týchto emisí. Takisto sa uvádza, že poľnohospodárstvo je veľkým zdrojom znečisťovania možno je to prekvapujúce na prvý pohľad, polnohospodárstvo sa zdalo byť niečím, čo je relatívne čisté, bezproblémové. Ale čo vlastne teda sa vypúšťa pri polnohospodárstve do ovzdušia? My vieme, že hnojivá obsahujú dusič, dusíkaté látky, kálium a sú tu možno aj iné druhy znečisťovania pri poľnohospodárstve. Hovorili sa to napríklad o znečisťovaní vôd, tom, tom bola vlastne aj vaša prezentácia, takže viete to doplniť. Ja by som možno k tejto otázke niečo chcela podať, pretože ja som sa takisto chcela spýtať tej e, témy eurotrifikácie a možno, že by bolo dobre, ak by ste nám mohli technicky vysvetliť, že ako to vlastne vedie k znečisteniu mm, ovzdušia, táto eutrofizácia. Ja sa budem venovať tej prvej otázke, pokiaľ ide o tie ochorenia, ktoré súvisia s častičkami. Hovorili, sa, hovorili ste tu konkrétne o dlhých ochoreniach na rakovinu, ako aj kardiovaskulárnych a dýchacích ochoreniach. Treba si uvedomiť, že v našej spoločnosti máme kardiovaskulárne ochorenia, to znamená mm, mm, infarkt a mŕtvica. To je to, čo je vlastne relatívne dosť časté v našich spoločnostiach. A to súvisí so znečistením ovzdušia. Toto priamo súvisí s znečistením ovzdušia. Kardiovaskulárne problémy vedú pravdepodobne najčastejšie k predčasným úmrtiam. Takisto dlhodobé ochorenia na rakovinu. A v, číselne porovnané je toho oveľa menej je to zhruba 6% z celkových predčasných úmrtí, ktoré, a to súvisí s znečistením ovzdušia. Avšak aj tie ochorenia na rakovinu sú veľmi dôležité. Tie jednotlivé častičky, ktoré, častočky, ktoré ste spomínali, sú presne príčinou na ochorenie rakoviny. Takže áno, máte v tomto konkrétnom prípade pravdu. Pokiaľ ide o polnohospodárstvo a jej príspevok k znečisťovaniu, treba si uvedomiť, že polnohospodárstvo prispieva zhruba 90 e, pokiaľ ide o amoniak, ktorý sa objavuje vo vzduchu ako znečistenie. Zvyšok pochádza z e, spalovacích, spalovacích motorov a spalovacích spalovní, ale polnohospodárstvo dostáva amoniak do vzdušia. A je to predovšetkým, súvisí to predovšetkým eh, s využívaním eh, hnojiva umelého a to sa potom vlastne vyparuje a dostáva do, dostáva do vzdušia. Polnospodárstvo takisto súvisí eh, zhruba polovicou metánu, ktorý sa dostáva do vzdušia. Takže metán takisto. A prispieva polnospodárstvo zhruba na úrovni 5 až 10 ak si dobre pamätám, na tie hlavné PM emisie. A to priamo súvisí napríklad s pálením sena na poliach, ktoré produkuje PM častice vo vzduší. Pokiaľ ide o eutrofizáciu a znečistenie ovzdušia, dusík v ekosystéme mení nutričnú hodnotu pôdy a to zmení potom aj jednotlivé podmienky pre živočíšne druhy. Takže živočíšne druhy môžu žiť iba v relatívne neutrálnych e, pôdach a dusík je taká limitná, e, limitný, limitná hodnota, podobne ako fosfor napríklad v pitných vodách. Takže ak dáte dusík do pôdy, tak niektoré rastliny síce budú pre, prekvítať, sú to predovšetkým také nejaké žihlavy, ale vytlačia ostatné, ostatné rastliny a tým sa eliminuje biodiverzita, ostatné rastliny odomrú a vlastne iba niektoré veľmi silné druhy, ktoré majú radi dusík, prežijú. V iných oblastiach, ako napríklad v Alpách, na tých pastvinách tam tak tam tie druhy rastlinné, ktoré sú už dosť ojedinelé kvôli tým ekosystémom, ktoré už boli zničené v priebehu posledného času, tak tieto sú veľmi citlivé na zvýšené množstvo dusíka, ako možno iné ekosystémy. Takže máte viaceré typy ekosystémov, ale ten všeobecný dopad e, dusíka v pôde je zníženie biodiverzity. Ďakujem a posledná pripomienka zo strany Kýta. Áno. Zamýšľam sa tu nad tými čiastočkami, e, nad mestským prostredím. A vy tam tie vaše pripomienky, je to veľmi zaujímavé. Napríklad zákaz dýzlových motorov v mestských oblastiach. Prispelo by to? Pretože, ako ste povedali, tie častičky vo vzduši spolu s ox- s emisiami oxidu a dusíka sú najväčšími zabijakmi, takže prispelo by to, ak by sa zakázali dýzlové vozidlá. Medziná agentúra pre výskum pre rakoviny, ktorá špecifikovaná agentúra VHO, veľmi detailne preskúmala diesel a klasifikovala ho ako vlastne karcinogén. Takže nafta, vieme presne ako nafta presne vplýva na zdravie a to negatívne. A toto je vlastne otázka toho mixu znečistenia ovzdušia v mestách, takže musíme to brať vážne. Ďakujem pekne, takže by som sa chcela poďakovať ešte raz našim panelistom za túto prvú, za túto prvú fázu a teraz prejdeme k druhej etape. Takže teraz by som chcela požiadať našich ďalších troch hostí, aby prišli sem k stolu predsedníckému. Ďakujem vám pekne ešte raz. you. So for the second session, um, we're talking... Druhý blok. Máme tu uh, ako prvého rečníka, pokiaľ ide o potenciál zníženia emisí pre cestnú dopravu a zlepš- zlepšenie kvality ovzdušia, je tu pán Klaus Land z Asociácie európskych výrobcov automobilov, koordinátor pre emisie v spoločnosti Daimler AG Stuttgart. Nech sa páči, pán Land. Ďakujem, že i my máme možnosť za priemysel vysvetliť, čo sme doteraz urobili, ale tiež, čo by sme chceli podporiť aby sme zlepšili kvalitu ovzdušia. Ak sa mám e, vrátiť k prvej priesvitke, e, ktorú sme videli už predtým, uvideli sme, čo e, sa udialo doteraz, pokiaľ ide o štandardy emisí pre diesel, dusíkaté a tiež pre naftu a tiež hodnoty PM pre naftu. Naľavo sú osobné vozidla, napravo e, sú nákladné e, vozidla. Samozrejme, e, kľúčové posolstva, veľké zlep, zlepšenie u kontrolovaných emisí a takisto ťažké nákladné vozidla sme si vedomi i toho, čo sme počuli v predošlých prezentáciách, že to nie, je len, nie sú len emisie kontrolované. Takisto pozorujeme iné typy e, e, vozidiel, takisto tu máme ťažké vozidlá, špeciálne meracie systémy a toto je sú, e, súčasť prezentácie, ako prevedieme tieto prenosné meracie systémy na stranu e, osobných vozidel. Asi ste si e, vedomi, že momentálne komisia spolupracuje s členskými krajinami a s priemyslom na tzv. E, napríklad e, pre ľahké vozidlá tzv. RDE, a to sú emisie zo skutočného jazdenia. Je to tiež súčasťou programu pre čisté ovzdušie. A čo sa tu spomína, musíme rozvinúť nové testovacie postupy na stanovenie eh, dusik, dusik, eh, dusikatých emisí. Poznáte, že sú to nezávislé zdroje. Čo sa to teraz udialo, keď sa pozrieme na... Eh, máme tu štandard od roku, teda do roku 2020 500 mg na kilometr NOx a na druhej strane vidíme skutočné emisie. Keď sa pozrieme na 2014, štandard 18 mg, toto bolo naozaj dobrý krok vpred. Z 500 k 80, ale samozrejme sa to nevníma ako rovnaká e, redukcia. A toto je to, čo by sme chceli podporiť ako priemysel, chceli by sme to riešiť. Pracujeme tu na, na veľmi pozitívnom dialogu so všetkými e, zainteresovanými, aby čo najskôr sa toto spustilo a by sa rozvinuli naše vozidla s tým, že budeme sledovať tieto budúce e, nariadenia. Aký je obsah tých budúcich e, nariadení? Ako som vysvetlil, bolo nápadom prevziať tie zložité, ťažké meracie systémy do osobných aut a mera, merie, merať e, emisie s týmito zariadeniami v ľahkých vozidlách Ľavý obrázok nám ukazuje e, tú inšta- takú inštaláciu. Nemôžete to inštalovať vo všetkých vozidlách, takéto zariadenia, a preto je to rozvoj, ktorý e, bol nutený priemyslom mať systém, ktorý sa bude ľahko napojiť a merať s ním všetky vozidlá. Keď hovoríme o tým, že e, si to vynútil priemysel, tak tým myslím, že, že tu robíme veľa e, rýchlych vývojových úsilí, aby sme to čo najskôr mali k dispozícii. Potom samozrejme, keď inštalujete prenosné meracie systémy, treba to kalibrovať, aby ste videli, aké, či sú správne hodnoty. Idete na verejné e, komunikácie. Na pravej strane máme výsledky. Prechádza sa tzv. evaluačným, normalizačným nástrojom a musíte potvrdiť e, emisné standardy v dvoch oblastiach. Jedna je tzv. moderátna a druhá rozšírená oblasť. Tu sú tiež rozdiely, pokiaľ ide o prístupy, teploty, a podľa nás tiež, pokiaľ ide o rôzne dynamické podmienky. Dôležité piliere budúceho nariadenia, e, hraničné podmienky, máme rôzne e, e, názory na to, čo je normálne šoferovanie pre inžinierov by to malo byť jasne definované. Nie len preto, že treba mať rovnaký, rovnaké posúdenie v Európe. Nie. Sme zodpovední za to, že toto nariadenie bude prispôsobené pre zahraničné krajiny ako Južná Korea a tak ďalej musí byť robustné a priemysel to podporuje. Na druhej strane teda ten timing na ďalšej priesvitke pozriem do podrobností na to, ako by sme chceli podporiť toto nariadenie a pozeráme sa na terajšie návrhy komisie, pokiaľ ide o toto nariadenie o RDE a priemysel tu určite prekroč, prekročí určité redukčné dátumy. Asi viete, že pre nákladné vozidlá už aj fungujú tieto nariadenia. Je, je tu zhoda v hodnote 1,5. Ťažko sa bude môcť dosiahnuť taký stringentný cieľ ako u nákladných vozidiel. Základná otázka pre inžinierov je tu, čo to znamená normálne jazdenie. Vedieť treba, či hovoríme o jazde do kopca, plne naloženom vozidle, ktoré ide do kopca, alebo či je normálne jazdenie len do kopca, dokonca plne naloženým vozidlom a dokonca pri maximálnom zrýchlení a dokonca pri extrémnych teplotách. Hranice a limitné hodnoty, keď sa tieto definujú, tak budeme musieť posúdiť, čo je cieľom nariadenia. Treba definovať teda, čo je normálne jazdenie. Odkazujeme sa na štatistiky samozrejme, ale verím, alebo teda my sme presvedčení, že tu podporujeme extrémne e, zložité nariadenie delíme to na ten umiernený sektor, kde je 90% normálneho jazdenia, a nielen to, ale tiež rozšírená oblasť, ktorá bude kontrolovaná tzv. dodatočným CF faktorom budeme musieť mať celkom jasné limitné podmienky. Nie, je, to, nie je to len pre nás, ale tiež tretie strany, ktoré potom budú testovať vozidlá takisto tiež zahraničné krajiny. Keď sa pozeráme na podrobnosti, keď hovoríme o plnení budúcich eh, nariadení. Radi by sme vyjadrili týmto obrázkom z kompaktnej triedy, čo to znamená plniť v konečnom dôsledku e, rovnaké obmedzenia, ako majú nákladné vozidla. Treba vyvíjať vozidla novým, úplne novým spôsobom. Celá tá červená časť musí byť modifikovaná, pretože tie uspôsobenia a prispôsobenia budúcim reguláciám treba nainštalovať tzv. technológiu SCR, špeciálne katalizačné technológie do našich vozidiel a preto musíme na novo vyvinúť tieto vozidlá. My samozrejme, a toto tu vidíte, vyvíjame vozidlá v súlade s budúcimi nariadeniami. To znamená určite hardverové zmeny, ale k tomu ešte prídeme na jednej z ďalších priesvitok. Znamená to že priemysel chce len e, pozdržať tak potrebné nariadenie. Už čo sme počuli od rečníkov, oni tvrdia, že nie. Chceme zaviesť nariadenie v dvojsmernom prístupe, aby tu bol okamžitý prínos pre kvalitu ovzdušia. V konečnom dôsledku, keď tieto závažné zmeny sa urobia. Čo to znamená vyvinúť nové vozidlo? trošku zložitý záber, ktorý ukazuje práve e, tento koncept. V priemere v prvom rade hovorím o tzv. modelovom životnom cykle asi 6 až 7 rokov. Priemysel takisto hovorí o tom, že kedy prinášajú na trh konkurenti nové vozidla. To znamená, že rozvoj vozidla, ktoré plnia terajšie štandardy Euro 6, okolo 2000, roku 2008 začal tento vývoj. Tieto sú teraz na trhu a e, vybehnú z trhu asi okolo roku 2021. Tieto vozidlá Nuž no, znamená to, že treba vyvíjať nové vozidlá. Už budúci model začali už pre ne, pre ne ro, e, rozvoj, takže treba pracovať dvojnásobne a na, koncu budeme v stave, na konci budeme v stave Čiže na druhej strane je nemožné zmeniť terajšiu výrobu bez podstatných zmien hardveru od teraz až do roku 2018. Všetky typy s, s uznariadením RDA v porovnateľným s nákladnými vozidlami, čo robí priemysel, nož vozidla, ktoré sú nedostatočne vyvinuté na spustenie v roku 2017 tu môžeme adaptovať naše vozidla na zmysluplný krok e, zmenen softveru, pretože množstvo týchto vozidiel má e, technológiu, ktorá by splnila e, to nariadenie. Takže v konečnom dôsledku ide o technológiu SCR. Teraz chcem vysvetliť ďalšiu problematiku. Priemysel jasne ukazuje, že Chceme naše vozidla prispôsobiť e, nariadeniu, chceme podporiť bez pochyby toto nariadenie. Urobíme to e, prístupom dvojkrokovým a to znamená, že predstúpime prechodným krokom pre nový vozidla nového typu e, v tom mesiaci roku 2017, tak tvrdí komisia, a potom posledný krok asi do 5 rokov, keď budeme môcť začať naše technológie po tom, čo nariadenie bude jasné. Mimochodom, tu vidíme návrh nariadenia, kde sa ukazuje, že to sa bude definovať ku koncu roku 2015 a to bude vedieť, viesť k neskoršiemu dátumu, ako vidíme tu v rámci 21 až 22 rokov. Preto podporujeme komisiu čo najviac, aby sme mali nariadenie disponibilné začiatkom budúceho roka, začať náš vývoj, dosiahovať dátum september 17. Teraz otázka, čo dosiahneme týmto nariadením vidíte na pravej strane, že je tu základný scenár a potom odročený, ne, e, oneskorný scenár na základe návrhu nariadenia do prínosy by sa e, e, zoneskorili v porovnaní s pôvodným plánom a to vidíte na rok 2021 a vidíte tu tiež, že že tu nie je veľký rozdiel medzi návrhom RCR a základnou líniou. Nie je to len e, otázka pre e, osobné vozidla, vieme tiež, že i ďalšie sektory priemyslu musia byť e, zainteresované, ďalšie technológie sa musia vyvíjať na to, aby sme aby tu neboli e, v, slabších e, prevádzkach e, zastavenia. Závery, budeme, máme tu balíček, ktorý je pripravený. Bolo by, dal by sa demonstrovať, mal by prínos pre kvalitu ovzdušia, ale potrebujeme jasné a definované nariadenie, sme pripravení diskutovať o stringentnejších podmienkach, ktoré momentálne nie sú zahrnuté. Mohli by sme zahrnúť tzv. záverečný krok po posudzovaní dopadov. A tiež sme pripravení v roku 2017 začať s našim návrhom. Posledný záber. Ďakujem za vašu pozornosť, ale čo tu vidíte, aký prínos pochádza momentálne v 2014 v emisiách eh, reálnych a čo budete vidieť ako prvý krok v 17. roku. Obrovské eh, zlepšenie a v konečnom dôsledku niečo porovnateľné eh, ako s vozidlami nákladnými. Thank you. Thank you, Mr. Land. Ďakujem veľmi pekne, pán Land. E, prejdeme teraz e, veľmi e, rýchlo na úlohu polnohospodárstva. Je tu s nami pán Daniel Rožer, ktorý je členom polnohospodárskej komory v oblasti SOM a ktorý zastupuje svoju organizáciu. Ďakujem, som polnohospodár Eh, volám sa Daniel Roke a som predsedom eh, eh, komory francúzských polnohospodárov. Ďakujem za to, že ste ma tu prijeli. Prvýkrát môžem hovoriť o environmentálnej problematike. Polnohospodárstvo, ako ste pochopili, je tu priamo zainteresované týmito krokmi. Je to vždy zložitý, zložitá téma vo vzťahu k životnému prostrediu, ale napriek tomu zvažujeme túto tematiku je to sieť e, viacerých 110 e, zariadení, sú tam laboratória, je tu 4200 zvolených e, zástupcov z oblasti polnohospodárskej, vidieckej a lesníckej. Aspekty sú tu technické, ekonomické, ekologické a administratívne. Prispievame ekonomickej dynamike teritórií, ktoré sú prepojené s polnohospodárskou produkciou. Pretože polnohospodárstvo dnes vo vzťahu s životným prostredím prírazne prispieva ku kvalite ovzdušia alebo ovplyvňuje ho. Ten imič je tu veľmi dôležitý pri vývoji polnohospodárských praktík. Tento e, aspekt sa musí integrovať do našej činnosti. Dnes, dnes kvalita ozdušia je veľkou témou E, skleníkové, e, efekt skleníkových plynov. E, vidíme tu, ako to možno pocítiť i na kvalite našich výrobkov. Je to niečo, čo je plne integrované v polnospodárstve a myslím si, že dnes všetky tieto kroky súvisia. Určite si uvedomujete, že polnospodárstvo má ekologické parametre, meteorologické parametre, ktoré nie vždy sú zjavné to, čo tu chceme povedať, to všetko má i dopady a práve preto je dôležité, aby sme o tom diskutovali, je dôležité, že všetky tie témy máme i určité limity a obmedzenia, pokiaľ ide o našu produkciu, pokiaľ ide o, e, e normalizáciu, predpisy, normy, e, pokiaľ ide o e, rôzne e, dusikaté produkty a tak ďalej a iné napríklad. A práve preto, pokiaľ ide o opatrenia vo vzťahu k smernici, je dôležité pri, prijať tieto kroky na začiatku vo vzťahu k rôznym obmedzeniam. Ale pokiaľ ide tiež o organizáciu práce, dosť ma prekvapilo, keď sme videli, e, ako reagovali naši polnohospodári na opatrenia pretože je tu určitý produkčný, výrobný sezónny e, cyklus, ktorý sa nedá len tak ľahko prispôsobiť. Sú určité veci, ktoré musíme robiť, ale len veci zohľadniť. Takisto referenčné, e, nedostatok pre, referenčných hodnot a praktických metód. Takisto problematika budov. Nemôžeme predsa umiestniť naše zvieratá do e, budov. A to sú všetko veci, ktoré treba zaintegrovať Takisto máme dôležité páky, ktoré môžeme použiť. Naše, naše postupy e, zlepšujeme, znižujeme e, pracovné cykly, takisto e, spracovávanie pasienkov a plôch, takisto e, spracovávanie hnojiv a ďalších e, e pokrývok. Ďalej to všetko súvisí s tým, že e, sú to dôležité fakty, ktoré treba e, prezentovať. Ale všetky tieto kroky majú aj určitú cenu a náklady. A myslím si, že je dôležité, aby sme pokročili v, e, pri ekonomických dopadoch. Musíme ich kvantifikovať, merať a mať praktické otázky, aby sme ohodnotili záujmy, ktoré v, tejto, v tomto ohľade majú polnohospodári. Hovorím to práve tu, a hovorím to nahlas, polnohospodári potrebujú naozaj príjmy, nemôžeme žiť bez príjmov. Musíme to zohľadniť i pri boji za životné prostredie. A všetky tieto otázky boli len veľmi banalizované v minulosti, ale e, treba ich e, brať vážne ako e, zodpovedný zastupca svojej profesie musím zhodnotiť i e, verejný záujem vo vzťahu k našim občanom. Mne sa zdá, že táto otázka ekologická je otázka spoločensky závažná. A nie je to len čosi. Nezabúdajme, že je tu e, e, autonómia výrobcov. Sme e, veľ, najväčším výrobcom kvalitných pol, e, polnospodárských výrobkov. Zohrávame dôležitú úlohu v energetike obnoviteľných zdrojoch energií. To je tiež súčasťou, e, ktor- kde sa podiela i polnohospodárstvo, biomasa a tak ďalej. Myslím si, že, aby, že treba zohľadniť tieto body a treba sa pozerať na znečistenie ovzdušia a treba vidieť integráciu našich postupov myslím si a celkom úprimne, že e, s vývojom technológií môžeme uspieť. To je tiež súčasťou pedagogických postupov, ale tiež trhových. E, zraniteľnosť cenových vývojov, to všetko má dopad na polnospodárov. Pozrieme sa na e, sek- sektor chovu. E, je to sektor, ktorý je, je veľmi riskantný. Dodatočné náklady, keď sa pozrieme na organizáciu, komplikovanú organizáciu práce tomu treba pridať e, menej e, a znižovanie e, extenzivity produkcie a to všetko má dopad na produkciu CO2. V smernice si myslím, že treba zapracovať veci, ktoré sú a ciele, ktoré sú realistické, ktoré sú dosiahnutelné ktoré by sa ťažko inak dali vyvinúť v našich postupoch. Tuto treba veci dobre merať a treba vnímať tiež aspekt ekonomický. Na našich e, územiach sme už prijali opatrenia, a to je vzdelávanie poľnohospodárov, a som presvedčený, že dnes, pokiaľ ide o to, čo treba podporovať, treba konať globálne, treba vnímať túto problematiku v prípade našich budov, Treba sa pozrieť na eh, ekonomickú víziu našich chovov. Polnospodárske polia, ktoré zohľadňujú tieto problematiky. Prijali sme opatrenia, na, pokiaľ ide o oblasť hnojenia, pokiaľ ide o dátumy, ktoré sú prispôsobené práve aspektom znečisťovania ovzdušia. Toto tiež treba integrovať perspektívne a pedagogicky normalizácia, e, e, reglementácia nemusí byť vždy negatívna. Umožňuje jasne vidieť veci v populácii, ale často to má aj zvrátený efekt, pokiaľ ide o striktné opatrenia. Je to veľmi zložité zaujať postoje v oblasti polnospodárstva k ochrane klímy. Vidíme to v našich podnikoch. To všetko treba merať. Úprimne poviem, že som pomerne optimistický, pokiaľ ide o e, prax zostávam presvedčený, že treba e, zachovať naše výroby. Takisto dbať na kvalitu produkcie a naše marže. Naši polnohospodári sa veľmi usilujú, ale e, treba e, takisto objektívne e, e zavádzať veci, ktoré nie sú dobre pochopené. Prečo máme smernicu takú či onakú? To všetko treba, musí byť transparentné, transverzálne, aby sa veci rozvinuli v praxi. Naši polnohospodári, nebol som prekvapený, keď sa hovorilo o pomere e, znečistenia ovzdušia pripadajúcom na polnohospodárstve. Určite môžeme naše, našu prax zlepšiť, znížiť účasť. Musíme byť inovatívni v technológiách. Naše úsilie určite bude slubné v budúcnosti ako som povedal, prístup musí byť transverzálny a integrovaný. Na to treba dávať pozor. A dôležité je tu tiež e, re- realistická a zni- znižovanie, nie, e, e, znižovanie nereálne. Treba vnímať diverzitu. Som presvedčený, že to by malo byť súčasťou našej činnosti Pokiaľ ide o ekonomické náklady, musíme ekonomicky e, vnímať naše, naše podniky, pokiaľ ide o podmienky pre kvalitu života a kvality výrobkov. Som vám k dispozícii, pokiaľ ide akékoľvek otázky, ale poviem vám úprimne. S presvedčením. V rozpore s obrazom, ktoré majú občania, pokiaľ ide o polnohospodárov, mladá generácia, technologické nástroje a to všetko zlepšilo naše pra- našu prax po ekonomickej, sociálnej e, stránke, sme jednotlivci, sme malé podniky a sú to ale ciele, ktoré sú dosiahnutelné. Nestanovujeme si veci, e, ktoré by nemohli umožniť vývoj. Musí to niečomu slúžiť a táto smernica je výsledkom, ak, ak sa spojí s konzultáciami, môže viesť k výsledkom. Pozor na to ale, e, zdôrazňujem, zachorvajme si naše cykly, našu výrobu, sme pripravení na tieto výzvy, ale musíme sa chápať a vnímať dynamiku. E, som vám k dispozícii. Thank you, Mr. Roger. Ďakujem, pán Roger. Našim posledným rečníkom, ktorý bude hovoriť o regionálnych záležitostiach v oblasti ochrany ovzdušia. Chcel by som privítať pána De Munáriho, riaditeľa regionálnej agentúry pre prevenciu a pre životné prostredie regiónu Emilia Romagna. Ďakujem eh, veľmi eh, pekne. Budem mi lepšie hovoriť eh, po taliansky s vašim dovolením, pretože sa budem vy vyjadrovať presnejšie. Chcel by som sa vám predovšetkým poďakovať za príležitosť, že som mohol prísť a e, vysvetliť. E, e, vidíte tieto červené body, kedy sa ktoré sa vždy používajú, keď hovoríme o znečistení životného prostredia a ktoré sa predovšetkým sústreďujú v pátskej e, nížine. A sú to naozaj komplexné problémy a aj spôsoby, ako e, sa riešia. Ako vidíte, my sa nachádzame e, v nížine, ktorá je obkolesená horami zo všetkých strán a musím povedať, že sme zaznamenali aj významné atmosférické javy, a ktoré so zmeneným prúdením vetra prispieva k tomu, že znečistenie ovzdušia už sa nerozptýluje tak ľahko ako v minulosti. Na začiatok eh, musím eh, povedať, že máme zavedené niekoľko eh, aktivít, ako aj partnerských organizácií, ktorí sa nám snažia e, pomôcť znižovať prítomné e, faktory znečistenia. Ako vidíte, ten bod červený, najčervenší bod na mape sme práve my, e, či už hovoríme o ozóne alebo o PM časticiach. Vľavo vidíte, že veternosť je pomerne e, znížená. V tom okamihu sa okamžite zvyšuje prašnosť a koncentrácia znečistenia v páckej e, nížine. Dalo by sa povedať, že sme v podstate pod takou e, pokrývkou a vlastne prach smogu a oblak smogu pokrýva celú nížinu rovnomerne toto sú samozrejme nejaké všeobecné grafy, ale však e, tá talianská perspektíva sa neodlišuje veľmi od týchto, čo vám tu e, ukazujeme. Predovšetkým však hovoríme o e, časti regiónu Emiliana, e, Emilia Romagna, e, ktorý je významne ovplyvnený aj postupným e, oteplovaním, e, predovšetkým aj. E, zvýšeným, e, zvýšenými koncentráciami e, dusíku. Ale samozrejme, absolútne e, nehovoríme ešte ani o ozóne, samozrejme, samozrejme hovoríme aj o koncentrácii prirodzeného dusíku, ktorý sa prirodzene nachádza v ovzduši. Čo sa týka priemerných denných hodnot, tie sa nám darí z E, znižovať, ako aj priemerné hodnoty. Vidíme, že za ostatných 10 e, až 15 rokov sa nám podarilo emisie znížiť o približne 20 e, Samozrejme, nedostali sme sa ešte k tým limitom, ktoré by sme chceli za týchto 10 rokov. Aj z tohto dôvodov v zásade znečistenie pátskej nížiny je nesmierne vysoké. A tu vidíme kvantitatívne e, zobrazenie, ktoré sa mení samozrejme, ako sa zvyšuje a znižuje nadmorská e, výška. Vidíte e, západnú nížinu, ako aj e, obývané e, časti, ako aj východnú časť a peninskú časť. Vidíme, že znečistujúce častice dosahujú približne 30 mikrogramov v priemere na jeden deň. Takže existujú prípady, kedy už tie spodné časti alebo najnižšie časti e, páckej nížin už prekračujú e, tieto e, limity. Ale vidíme, že to sa dosťahuje aj na obývané, respektíve na časti, ktoré majú silné a veľké aglomerácie. To, že máme problém, vidíte, akým spôsobom sa emisie v páckej nížine a v povodí rieky pád e, vyvíjajú. Toto sú e, v zelenej hodnote, vidíte priemerné hodnoty za e, Taliansko a, a v, červených, v červenom stopci vidíte región Emilia Romagna a je veľmi dôležité, aby sme nezvažovali len jednotlivé regióny, ktoré sa nachádzajú v Páckej nížine, ale celú Pácku nížinu ako celok. E, toto je iba e, rýchly prehľad, e, kedy hovoríme o množstve znečistujúcich prostriedkov na jednu osobu. Vidíme tu hodnoty, ktoré sú nepochybne dobré, ale je to kvôli tomu, že tu žije veľa e, ľudí a tí sú vystavení takémuto znečisteniu. E, ešte na tomto slajde môžeme vidieť, akým spôsobom sa vyvíja sekundárne e, znečistenie E, znečistenie aj vo frakcii PM 1,0, to znamená tie najmenšie znečistujúce PM častice. E, máme tu významnú zložku sekundárneho znečistenia, e, ktorý má organický, tak aj neorganický pôvod a ktoré tvoria veľmi veľkú časť. Ak sa pozriete, vidíte, že tieto hodnoty sú naozaj vysoké odkiaľ teda pochádza e, toto e, znečistenie. Musíme pochopiť, odkiaľ znečistenie pochádza, aby sme ho mohli začať riešiť. Zdá sa, že je evidentné, že hlavné e, zdroje práve v regióne Emilia Romagna sú spôsobované dopravou a vykurovaním domácnosti Vidíme 66 Eh, oxidov dusíka pochádza z dopravy a takisto eh, z priemyslu a produkcie energie. To je, tie sú zastúpené podielom 23 eh, Takže vieme, že tým najvýznamnejšími sektormi, na ktorých musíme pracovať, je vykurovanie domácnosti a tým najväčším prispievateľom je práve doprava. A, um, a priemysel je v podstate jediný, jediným odvetvím, kde môžeme robiť a riešiť znečistenie lokalizovaným e, spôsobom. E, vidíte jednotlivé e, v červených pixeloch práve oblasti, kde sú prekračované denné hodnoty. Tie vidíte, že tie najzničistenejšie časti sa nachádzajú práve na západe Pátskej nížiny. Avšak e, maximálna e, redukcia, ku ktorej sme sa dokázali prepracovať, e, tam vidíme, že máme zelenú e, Emiliu Romaniu, zelený región, ale podarilo sa nám dospieť do toho, že tento región je aspoň žltý e, vo vzťahu e, k tomuto grafu miniteľne. A samozrejme máme k dispozícii aj nástroj, ktorý nám pomôže vyčíslovať kladné dopady k tomu, čo sme mali. Vidíte, že v strede je, červen, je zelená oblasť, trochu vpravo a ten e, vidíte, že tie e, kroky, ktoré využívame na znižovanie nečistôt e, majú veľmi dobré dopady predovšetkým na tej východnej časti nížiny. A oveľa viacej je potrebné vynaložiť na tie oblasti, ktoré sú alebo boli červené. Snažíme sa vytvoriť ako región integrovaný e, plán, pretože to je jediný spôsob, akým môžeme bojovať proti znečisteniu. A e, samozrejme e, máme aj prídavné alebo dodatočné opatrenia, ale vidíme, že 46 v súčasnosti tvoria častice PM celkového znečistenia. Okrem iného toto zníženie sa vzťahuje aj na prácu, ktorú sme sa nám podarilo vykonať za ostatných 10 rokov. Zaangažovali sme jednotlivé e, obce v rámci e, regiónu a to predovšetkým e, na také akcie, ktoré sú konzistentné z pohľadu regiónu. Vidíme, že toto je jeden z dôvodov, Avšak vidíme, že región sám o sebe svojimi snahami nedokáže e, znížiť efektívne znečistenie a e, zaťaženie znečistením, e, ako bolo povedané predtým. Videli sme prípad Holandska, ktoré je znečisťované inými štátmi v jeho okolí, tak podobný prípad je stiahnutý aj na región Emilia Romagna a vieme, že doprava a preprava bola predovšetkým doprava e, ako zdrojom znečistenia, avšak tam regióny majú veľmi malý manevrovací e, priestor. A musím e, povedať, že všetká preprava tovaru viac menej prechádza cez Pácku nížinu Takže, takže to významne pripo, e, prispieva k zvýšeným kvotám znečistenia v celej nížine. Vieme, že teda, že doprava je teda jeden z najväčším e, e, prispievateľom, je práve e, doprava a keď sa e, na to pozrieme, musíme tak urobiť z veľmi komplexného e, hľadiska. Vieme, že v Taliansku boli financované e, výmeny vozových parkov. To je samozrejme úplne dobré, avšak e, problémom je aj osobná doprava alebo menšie auta sú práve dízlové autá. A to znamená, že kvalita ovzdušia ani napriek tomu, že vozový park bol obnovený, e, nič nezmenila na tom, že práve dízlové motory e, aj naďalej produkujú väčšinu e, znečistenia. Je tu samozrejme aj zdroj potenciálneho konfliktu a to je spalovanie biomasy. Nie len kvôli tomu, aké emisie CO2 produkuje, ale zároveň aj veľké častice, eh, aj veľké množstvo PM eh, častíc. Práve eh, toto kúrenie a emisie z vykurovania pochádzajú z malých zdrojov v domácnosti. A podarilo sa nám aj identifikovať jednotlivé typy zdroja znečistenia prostredníctvom vykurovania. Predovšetkým sú to malé zariadenia na spalovanie dreva a drevnej štiepky. Ďalším pozitívnym prvkom, na ktorom začíname v Taliansku pracovať, avšak ktorý e, ešte nemá plné e, odrazenie v našich aktivitách. Každopádne sú to, sú, je to podpora domov, ktoré spotrebovávajú iba desatinu tuhého paliva na svoje vykurovanie, respektíve sa vykurujú e, iným e, spôsobom. E, pretože práve veľký podiel znečistenia je produktom a výsledkom vykurovania domácnosti v zásade e, úspora e, paliva, či už tuhého, alebo e, v iných formách, prináša so sebou aj zníženie miery znečistenia a samozrejme aj efektivita termálnej izolácie prispieva k tomu, že treba využiť, treba vynaložiť menej energie. V zásade keď hovoríme o talianských emisiách, hovoríme predovšetkým o emisiách, ktoré sú prítomné v Pátskej nížine. E, tu vidíte 40 e, populácie žije práve tu alebo v jej e, okolí. Takže musíme nájsť spôsob, ako to vyriešiť, pretože samozrejme týchto ľudí odsťahovať nemôžeme Eh, keď sa pozrieme na túto červenú guličku, nemôžeme si povedať, že jednoducho sa nedá nič eh, robiť. Snažíme sa dať dohromady eh, sled krokov, ktoré nám umožňa prijať také projekty, ktoré by mali potom dopad nie len v regióne, ale na celú pácku nížinu. A samozrejme, tak sa to snažíme to urobiť aj dnes, pretože keď si každý región bude hľadiť toho svojho, tak nedosiahneme absolútne nič. E, Preto e, jednotlivé regióny, ktoré sa nachádzajú teritoriálne na území Pátskej nížiny, začínajú e, spolu spolupracovať a začínajú koordinovať e, svoje e, politiky a začínajú predstavovať koordinovanú e, víziu, akým spôsobom ťahať za jeden povraz. A samozrejme, to je dôležité. S týmto by som skončil. Chcel by som sa vám poďakovať za pozornosť, poďakovať sa vám všetkým a ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. To nás privádza uh, ku, konie, ku koncu prezentácii pana, panelistov a máme zhruba 15 minút na uh, otázky. Takže nech sa páči. Ďakujem. Uh... Úplne na začiatok mi dovolte poďakovať. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi poďakovať sa za poslednú prezentáciu, pretože ja pochádzam uh, podľa údajov aj Európskej uh, komisie zo znečistenejšieho regiónu Európskej únie, z Moravsko-Slieského regiónu. Vieme, e, že aj keď je to priemyslový región, nie je to priemysel, ktorý by spôsoboval najväčšie komplikácie. E, sú to práve malé zdroje znečistenia a doprava ktorú v súčasnosti nevieme nejakým spôsobom vykoreniť z, tých, z týchto miest a z týchto hlavných miest. Eh, potvrdili ste mi, že podobná situácia je aj eh, v iných regiónoch. Mali by sme prijať spoločné riešenie, aj keď to bude samozrejme veľmi, veľmi zložité, ale mali by sme sa sústrediť aj na informovanosť a na nové a lepšie technológie pre malé zdroje spaľovania eh, v domácnostiach Eh, pretože toto je spôsob, aký, akou cestou by sme sa mali eh, vybrať. Eh, predovšetkým malých pevných častíc, či už PM 2,5, 5 alebo 10. Takže bolo by dobré, keby sme si mohli v rámci Európskej únie tieto skúsenosti a informácie vymieňať oveľa častejšie, pretože Častokrát e, nie je potrebné znovu vynachádzať kolesa alebo dopúšťať sa rovnakých chýb. Čo ma zaujalo je práve tá doprava. Vy ste spomínali, akým spôsobom a technicky zložito e, zmeniť spalovanie e, v naftových motoroch tak, aby nevznikalo toľko emisí. Ja sa pýtam, prečo by sme sa nemali skôr zamerať na alternatívne zdroje paliv. Ja si myslím, že už dnes existujú alternatívne e, paliva a ich pomerne veľa, či už hovoríme o elektromobiloch, o fosílnych alternatívach, či už CNG alebo LPG, bioplyn, vodík. A toto sú všetko e, paliva, ktoré sú alternatívou k tomu, aby, aby sme prestali používať naftové motory. A my už v súčasnosti vieme, akým spôsobom fungujú. A keď sa na to pozriem aspoň z pozície Českej republiky, možno nám chýba skôr možnosť, ako ich rozšíriť tak, aby, by, aby boli dostupnejšie a aby obyvateľia boli motivovaní používať takéto e, druhy paliv, predovšetkým majiteľia osobných aut. Tak sa chcem opýtať, akým spôsobom to vidíte do budúcnosti s vývojom alternatívnych palív pre osobné autá, pretože v tom vidím e, oveľa slubnejšiu budúcnosť, e, než na tým, že budeme upravovať naftové motory. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Zozbierame niekoľko otázok predtým, než dáme priestor. Pán Brun. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som počuť eh, názor panelu na úlohu lesa tak eh, na kvalitu ovzdušia a spôsob eh, zmierňovania dopadov klimatických zmien. Potrebujeme zvýšiť zalesnenie v Európskej únie a aké si myslíte, že je pre a proti k tomuto kroku? Ďakujem veľmi pekne. Catherine? Ďakujem veľmi pekne. Musela som odbehnúť na jedno interviu. Ospravedlňujem sa, avšak moja otázka sa týka pôdohospodárstva. A potrebujeme samozrejme realistickú legislatívu a myslím si, že všetci chápeme, akú dôležitú úlohu polnohospodárstvo zohráva v našich hospodárstvách a musíme si tomu byť vedomi. trošku som zmetená. Mohli by ste rozvieť, aké aspekty sú absolútne nerealistické pri dosahovaní týchto cieľov, aké sú realistické nástroje. E, centrum e, plánuje znížiť e, produkciu čpavku a metánu. Vieme, že to je možné a je preto aj nevyhnutné, aby sme zohrali našu úlohu, avšak chcem vedieť, niečo, čo je absolútne nemožné a čo je, e, aké riešenie prípustné je. Ďakujem veľmi pekne, takže dám vám od, priestor na odpoveď o alternatívnych palivách. Yes, thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Ak sa pozrieme na stratégiu a cieľy flotil do roku 2020, to je možné iba vďaka použitiu a naťa, e, e, nasadzovaní nových technológií, či už sú to palivové e, články, vodíkový pohon alebo elektromobilita. Samozrejme, bude na spotrebiteľoch, aby si vybrali, čo je pre nich najlepšie riešenie na základe ich šoferského a vodičského správania a preferencií. Ďakujem veľmi pekne. A teraz k lesom. Pán Rožej by mohol odpovedať. Áno, to je pravda. Je to veľmi významnou záležitosťou, čo sa dá k lesom povedať z pohľadu pôdohospodárstva, je práve to, že musíme udržať rovnováhu medzi výrobou a e, pôdou, ktorá sa využíva na pôdohospodárske účely a zalesnené časti. Zalesnené časti sú veľmi dôležité ale samozrejme musíme sa pozrieť, e, ako zalesňovanie môže ovplyvniť dostupnosť e, ornej pôdy. A na to treba veľmi dobré výpočty, aj čo sa týka emisie CO2. Ďakujem. A iba krátke vyhlásenie pani Bild. Ako vidíte, e, aj rozširovanie zalesnenia, zalesnených častí pán Rožie. je pense que dans, dans les pratiques, si vous voulez, ce qu'on voudrait pas nous. Myslím si, že v praxi to posolstvo, ktoré chceme vyslať, keď eh, hovoríme, že keď hovoríme, že tie limity sú príliš vysoké, potrebujeme, musíme mať aspoň nejaké minimálne vstupy na to, aby sme vedeli vyrábať. Takže chceme rozvíjať naše polnohospodárstvo a myslím si, že je e, že pokiaľ chceme dosiahnuť zníženie o 30 či 40 v polnohospodárstve, e, potrebujeme určitý e, vývoj, avšak to má svoje náklady. A samozrejme zavedenie nových technológií. V súčasnosti prebieha výskum o e, rozličných e, technikách, aby sme mali čo najmenšie potreby vstupu a vstupov. Samozrejme, to je veľmi zložené, zložité. Samozrejme, podnohospodárske praktiky sú založené na ročných e, obdobiach a líšia sa od štátu k štátu. A samozrejme, aj o použití e, hnojí, e, či už sa používajú v rozličných častiach Európy a samozrejme rozličné plodiny majú rozličné e, hnojace potreby, či už naprieč rokom alebo naprieč dňom. Samozrejme, ak by sme mali presadiť zákaz používania určitých hnojív v určitej časti roku, bude to veľmi zložité Avšak, e, čo je veľmi dôležité, e, mali by sme zamedziť ich šírenie, aby sme e, mali určité obmedzené obdobie, aj čo sa týka skladovania, aj čo sa týka investícií. Máme k dispozícii nástroje prostrednívým ktorej môžeme distribuovať močovku popoli okamžite a k tomu je aj adekvátne pozadie. Ak máte veľmi malé obdobie, v ktorom môžete rozdistribuovať močovku, budeme potrebovať výnimky. Tak tomu bolo napríklad v roku 2013, pretože tam neboli ob- e, opravované e, obdobia na skladovanie a na e, rozhadzovanie. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem pekne, pani Gardini. Ďakujem veľmi pekne. Mám otázku na profesora Demunáriho. E, čo sa týka, ak som vás pochopilo e, e, správne. Ja som tiež talianka, takisto pochádzam z Páckej nížiny. A poznáme tieto veľmi zložité a komplexné dáta. Chcela by som pochopiť niektoré veci detálnejšie, ak to je možné, pretože e, vy ste hovorili, že nielen meské e, aglomerácie majú problémy, ale chcel by som pochopiť, e, ak je to vôbec možné, prečo, keď sú tu tieto dôležité prepojenia medzi jednotlivými regiónmi nížiny, a potom, či doprava, ktorá je jedným z, z najvýznamnejších prispievateľov, eh, eh, jednak v aglomeráciách, ale nie len tam, ale komplexnejšie v rámci práce, o ktorú sa snažíme. Nakoniec, nakoľko sme začali s rozličnými eh, regiónmi, ktoré majú objektívne ťažkosti, ako napríklad v Páckej nížine, to je jednoznačne oblasťou, ktoré má ktoré je znevýhodnený. Máme k dispozícii nejaké technické riešenia alebo aspoň nejaký návrh prístupu, e, ktorý by sme mali mať voči týmto regiónom, e, pretože tieto regióny nemôžu mať e, na seba rovnaký meter, keď sú niektoré zaťažené viacej a ktoré, niektoré nie. Samozrejme. Ďakujem. Ma, dunque, eh, andando per ordine... Eh... Samozrejme, čo sa e, týka e, tohto prístupu, musíme práve zobrať do úvahy viaceré e, regióny a samozrejme aj e, klimatickú špecifickosť a musíme samozrejme sledovať veľmi podrobne aj e, údaje z meracích e, staníc, a predovšetkým v tých časoch, kedy je tento problém veľmi akútny a samozrejme Ale tento problém je spôsobený predovšetkým e, tým, že znečistenie je, e, je spôsobené známymi e, faktormi. A tieto znečistujúce prostriedky sú z dopravy vypušťané práve do, do ovzdušia predovšetkým. Sú to veľmi prchavé látky, ako napríklad dusík a to je, sú práve e, priamým dôsledkom e, spalo, e, spalovania. Tie reagujú v atmosfére a vytvárajú sekundárne znečistujúce faktory, ktoré sú nebezpečné. A naozaj musím povedať, v celom povodí pádu e, sa e, uskutočnili e, rozličné experimenty, akým spôsobom znižovať tieto emisie. Samozrejme, neexistuje nejaký univerzálny recept, kedy by sme mohli znížiť emisie v Páckej nížine na nulu, aj keby sme vysadili nové, nové lesy. Takže je veľmi dôležité práve doprava, čo je takisto veľmi dôležité, keď hovoríme o doprave, eh, okrem toho, že je základným zdrojom znečistenia a hlavným zdrojom, tak eh, a prechádza nas, skrz eh, páckou nížinou, mus, mali by sme pristúpiť Eh, aj k tomu, aby sme vedeli, odkiaľ vlastne tieto, eh, toto znečistenie pochádza v rámci dopravy. Vieme, že eh, nie je to vždy tak, že tretina pochádza z diálnice, tretia, tretina z ciest, prvých, z ciest prvej triedy a tretina z miest. Takže mali by sme rozšíriť niektoré časti tak, aby sme znížili predovšetkým e, tie prvotné faktory znečistenia, ako je napríklad benzén. E, a samozrejme, to sa vzťahuje predovšetkým e, na povode rieky, rieky Pád. Čiže keď máte k dispozícii dostatočné údaje, už s nimi viete rozumieť. To znamená, že práve kvôli tomuto sa regióny musia dohodnúť, musia spolupracovať a samozrejme aj s pomocou talianského štátu, ktorý by mal e, koordinovať a napomáhať e, týmto veciam. A čo sa týka nejakých rád, dávať nejakú radu je vždy veľmi e, zložité. To závisí od zóny k zóne. A ja musím povedať, že sme E, že sme trochu zabudli na to e, riešenia, aby sme presunuli e, záťaž dopravy z ciest na kolajnice, je takisto veľmi dôležité. A ďalším veľkým problémom o tom môžeme hovoriť samozrejme o rezidenčných zónach a o a o e, domoch. To práve v regióne Trentino e, k tomu e, pristúpili, kde zvyšovali efektivitu, energetickú efektivitu domov. To znamená, že postupne znižovať zdrojovú záťaž znečisťujúcich faktorov. Thank you. Well, that brings us to the Takže týmto sa dostávame na koniec dnešného programu a ako spravodajkyňa k tejto téme by som sa chcela skutočne poďakovať našim piatim panelistom, našim hosťom za ich skvelé prezentácie. Ďakujeme e, všetkým, hlavne tlmočníkom a budeme pokračovať v tejto zložke aj ďalej. táto správa sa predloží tu vo výbore o chvíľu. Vidíte, že to je veľmi komplexná téma, ale je veľmi dôležitá a veľmi kľúčová. Takže my sa tešíme na to, aby sme v tej spolupráci pokračovali aj naďalej. Ďakujem ešte raz a ešte raz ďakujem tlmočníkom. Dovidenia.